základná, ako som už povedal na úvod môjho vystúpenia. Ehm, naše záujmy sú synchronné a zladené. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Takže, rozprava o financovaní malých stredných podnikov je ukončená. Hlasovanie bude v stredu. Túto stredu o 12.00. Našim ďalším bodom programu sú ústne otázky týkajúce sa implementácie stratégie EÚ pre Dunajský región. Takže slovo má priamo pani Tikau. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár. Komisia publikovala 8. decembra stratégiu EÚ pre Dunajský región a taktiež aj akčný plán E, ktorý by mal byť e, prijatý e, radou počas maďarského predsedníctva. Európsky parlament prijal uznesenie 28. januára 2010 a e, na základe tohto uznesenia Európsky parlament zostáva aktívnym partnerom v implementácii a aktualizácii tejto stratégie pre Dunajský región. Táto stratégia je výsledkom riadneho e, konzultačného procesu, do ktorého boli zainteresované tak národné, ako aj lokálne a regionálne orgány, ale aj zástupcovia občianskej spoločnosti, vysokého školstva, akademického obce a tak ďalej. A e, myslím si, že e, táto časť, teda implementácia je ešte dôležitejšia ako tá fáza fáza, v ktorej bola príjmaná stratégia, pretože cieľom stratégie je zlepšiť e, prepojenia e, prístavov, zlepšiť e, splaviteľnosť vodných tokov, znížiť znečistenie dunajských vôd a odstrániť bariéry, ktoré stoja z plávnosti úseku, celého úseku Dunaja taktiež opatrenia v boji proti dôsledkom prírodných katastrof alebo opatrenia zamerané na eliminovanie um, environmentálnych škôd alebo zabránenie znečistenia uh, prispejú k hospodárskému rastu celého regiónu. Uh, myslím si, že uh, je potrebné hovoriť o situácii, v ktorej sú obe strany výťazmi. Teda eh, jednak je dôležité zlepšiť eh, splavnosť, respektíve splaviteľnosť celého toku Dunaja, ale na druhej strane je potrebné brať ohľad na životné eh, prostredie. My sme požiadali o identifikáciu potrebných finančných zdrojov na zlepšenie spolupráce medzi krajinami a jednotlivými regiónmi pri implementácii tejto stratégie čo možno najskôr. Členské štáty majú možnosť aktualizovať svoje programy a majú možnosť používať e, zdroje, ktoré sú vyčlenené k dispozícii na implementáciu toch, tejto stratégie a ustanovenia viacročného, budúceho viacročného finančného rámca by mali tiež zohľadňovať dôležitosť tohto e, projektu, e, ktorý v konečnom dôsledku prepojí Severné a Čierne more. Ďakujem. Pani Manesku, dve minúty je ďalšou rečničkou. Ďakujeme pekne, e, vážny pán predsedajúci, vážny pán komisár. E, stratégia pre Podunajskú oblasť je integrovanou stratégiou a prepojí a zdiversifikuje politické oblasti Európskej únie a bude sústredovať na hlavné problémy v tomto regióne. E, táto pracovná skupina sa zameriava na zlepšenie splavnosti a taktiež lepšie prepojenie miest v okolí rieky Dunaj, e, taktiež rozvoj terminálov a iných e, druhých infraštruktúr, ktoré by umožnili multimodálnu dopravu. Rada by som zdôraznila hospodárskú nezávislosť krajín v podunajskej oblasti a taktiež potrebu investovať do technológií, do inovácií a rozvoja malých stredných podnikov a ich výskumných odvetví na to, aby sme zabezpečili dostatočný rozvoj a zelenú ekonomiku. Ak chceme zaznamenať hospodársky rast a chceme skutočne vytvárať pracovné miesta v týchto krajinách, musíme sa snažiť o to, aby sa táto stratégia správne implementovala v praxi tým, že za do tohto procesu aj národné orgány a za využitia verejno-súkromných partnerstiev. Je potrebné zadefinovať hlavné oblasti, ktoré sa musia najviac rozvíjať a snažiť sa o využívanie integrovaných programov a taktiež financovanie z Európskej únie. V tomto kontexte sa domnívam, že je nevyhnutné poznať akčný plán komisie pre naplnenie tej stratégie a taktiež e, konkrétny plán programu naplnenia tejto stratégie. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Schröter. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Rozsiahla stratégia pre Podunajskú oblasť, e, ktorá by zahrňala všetky regióny, ľudí a členské štáty. To je obrovská výhra a je obrovský, obrovským potenciálom pre udržateľný rozvoj eh, celého tohto regióna. Hospodárske aj ekologické aspekty sa dajú rozumne skombinovať eh, v takomto dokumente. Sociálne problémy sa dajú riešiť spoločne. Ďalej eh, biologická rôznorodosť a tiež kultúrna rôznorodosť celého tohto povodia rieky Dunaj môžu prispieť k rozvoju cestovného ruchu. A najdôležitejším však tomto kontexte je, aby táto spolupráca prebiehala v zmysle predchádzania ničivých vplyvov. Musíme si spomínať eh, na tie časy, keď tento región eh, zmietali veľké nepokoje, chudoba a iné nepriaznivé rany osudu. Musíme sa snažiť o to, aby sme sa všetci podelili na práci na tejto stratégie pre podunajský región, aby sme zachovali prírodný charakter tejto rieky. Napriek tomu však musíme podporovať inovácie a pokrok. Dá sa totiž to ponaučiť z chyb z minulosti, aby sme ich neopakovali. A preto musíme prispôsobiť e, lode rieke a nie naopak. A tu máme dočinenie s obrovskou príležitosťou, pretože máme technické vedomosti a poznatky a máme taktiež potenciál tohto regióna, ktorý dokáže obsiahnuť obrovské inovácie a tiež nové stratégie. V tejto súvislosti považujem za dôležité, aby Európsky parlament vo svojom uznesení e, poopravil návrh komisie na jednom mieste a síce, tak ako v pobalskej oblasti, existuje medzinárodná dohoda pre spoločnú riečnú spoluprácu. V tomto kontexte už panuje konsenzus a v tomto spoločnom vyhlásení sú už prvky, ktoré sú naberené na ochranu životného prostredia. A napriek tomu sa rieka môže využívať pre dopravné účely. Preto je reálne, aby komisia neporušovala toto ustanovenie na to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme nezávislých odborníkov a najmä transparentnosť. To dokázala aj skúsenosť v pobalskej oblasti, že transparentnosť a účasť bežných ľudí, obyvateľov prispieva k tomu, aby kroky v tejto oblasti v okolí riek eh, boli prospešné aj pre budúce generácie, aby vytvárali pre nich lepšiu budúcnosť. Takáto spolupráca dokáže prinášať pozitívne výsledky a bolo by veľmi zmysluplné, aby sa vyšanili také prostriedky, ktoré by umožnili naplnenie všetkých opatrení, ktoré sa pôvodne plánovali a možno neboli celkom dotiahnuté. Dokonca v minulosti došlo ku chybám. Aj to môžeme teraz eh, vyrovnať a snažiť sa napraviť tieto nedostatky v prospech rozvoja celého tohto regiónu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Vlasák. Vážený pane predsedajúci, pane komisaři. Pán predsedajúci, vážený pán komisár. Makroregionálne stratégie sú najmä politickým nástrojom a jednou z hlavných foriem územnej spolupráce mali by byť nástrojom pre efektívne využitie existujúcich iniciatív, programov, finančných nástrojov, platformiem spolupráce a inštitúcií. Makroregionálne stratégie majú byť taktiež rámcom pre lepšie fungovanie únie a vnútorného trhu a taktiež platformou pre nadvezovanie obchodných väzieb medzi podnikateľskými subjektami mali by slúžiť k racionalizácii a lepšej štruktúre budúcich víziev, ktorým čelia geografické celky v budúcnosti. Takéto nástroje však musia byť presne definované, ako aj vízia. Z pohľadu našej skupiny ECR je zásadné, aby koncept makroregionálnych stratégií na európskej úrovni sa riešil štrukturovane systematicky v kontexte ostatných politických oblastí. Preto je nevyhnutné zvoliť strategický prístup k tejto problematike a to najmä, pokiaľ ide o počet stratégií, koncentráciu, druh projektov a správu. Koncept makroregionálnej stratégie vrátane po Dunajskej podporujeme za predpokladu, že bude naďalej stáť na radou schválených princípoch 3. Nie. Ďalej rozpočtová finančná neutralita, legislatívna neutralita a taktiež inštitucionálna neutralita. Úloha a budúcnosť makroregionálnych stratégií súvisia s rozprávou o budúcej mm, forme využitia európskych fondov, ale tiež presahujú do budúceho stvárenia koheznej politiky a do možných finančných alokácií, ktoré sú určené pre niektoré členské štáty v rámci budúcej finančnej perspektívy. A to podľa nás v dnešnej rozprave je nadbytočné makroregionálne stratégie by nemali mať vplyv ani na budúce postavenie koheznej politiky, na danej spolupráci, ani na finančné alokácie jednotlivé ciele. Ďakujem. Ja také ďakujem a předávám... Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi poslancovi Dojčovi. Elnök úr, milyen tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážení kolegovia. O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o podunajskej oblasti? Táto oblasť zahrňa 14 krajín, 115 miliónov európskych obyvateľov a spája ich. Možno je správne tvrdiť, že stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť je stratégiou budúcnosti a to nie je len stratégia strednej Európy, ale celej Európskej únie. Táto stratégia nie je e, namierená do minulosti, ale do budúcnosti. A snaží sa ponúkať recept na spoluprácu tak, aby sme boli schopní postaviť sa z očí voči úlohám budúcnosti. Pri príprave Európskej stratégie pre podunajskú oblasť sme aplikovali starú známu metódu. A tým sa nám podarilo priblížiť túto európsku iniciatívu občanom. Počas relatívne dlhého obdobia sme sa venovali pripomienkovému konaniu a výsledkom je dokument, ktorý zverejnila komisia minulý rok. Je to stratégia pre tento región. Je dôležité zdôrazniť, že táto stratégia je veľmi dôležitá pre ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, boli veľmi výrazne posunutí finančnou hospodárskou krízou. Preto je potrebné, aby táto stratégia bola skutočnou stratégiou, ktorá im ponúkne riešenie týchto ťažkých časov. A to musí byť e, základným bodom tejto stratégie. Európsky parlament môže um, oceniť e, prístup maďarského predsedníctva k tomuto bodu, pretože maďarské predsedníctvo chcelo e, podporiť takú stratégiu, ktorá prinesie bohatstvo tomuto regiónu. Preto je dôležité vypracovať túto stratégiu v spolupráci, aby sa do toho zapojili všetky krajiny, ktorých sa to týka a aby sa využili také prostriedky, ktoré sa e, nevyužili v e, politike súdržnosti. Ďakujeme pekne. Teraz pán komisár Hahn nám predniesie stanovisko komisie k stratégii pre podunajskú oblasť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Komisia e, je veľmi potešená, preto sme s veľkou radosťou privítali návrh, ktorý sa zaoberá touto stratégiou Predložili sme návrh a cieľom je spolupráca medzi regiónmi a medzi švedskými štátmi, aby sa ešte prehlbila táto spolupráca, aby sa zlepšila e, životná úroveň. Panuje široký konsenzus o prioritách tejto stratégie a síce mobilita, životné prostredie, e, zlepšovanie životného prostredia a tým zvyšovanie blahobytu občanov. Teším sa, že v Európskom parlamente sa opätovne využíva integrovaný prístup eh, k tejto makroregionálnej stratégii. Napokon dokazuje to aj stratégia pre Pobaltskú oblasť. Eh, Ide tu o predovšetkým angažovanosť všetkých zúčastnených strán eh, z miestnych, regionálnych, národných až po európsku úroveň, ale tiež o účasť občianskej spoločnosti. Všetky tieto prvky sa musia podielať na takejto stratégii. Zdá sa, že v podrenskej oblasti sa to podarilo. Mal by to byť skutočne udržateľný rozvoj. Vychádza sa z 11 prírodných oblastí a z nich 3 sú zamerané na zlepšenie kvality vody, ochranu prírody a tiež lepšieho riadenia rizík a prevencie v prípade záplav nielen v oblasti Dunaja, ale aj ostatných okolitých riek, ktoré sa do neho vlievajú. je to obrovská možnosť. Taktiež nezabúdajme, že Dunaj je s odstupom najmedzinárodnejšou eh, riekou na svete. 10 eh, štátov desiatimi štátmi preteká táto rieka a žiadna iná rieka na svete nepreteká toľkými štátmi. Je dôležité, aby sme využili túto príležitosť, aby sme využili túto makroregionálnu stratégiu, ktorá zahrania 8 členských štátov EÚ a 6 e, nečlenských štátov EÚ, aby sme to využili so všetkými jej možnosťami. Pokiaľ a o financovanie, tu platí, že tie prostriedky, ktoré sa už vyrokovali, sa musia využiť podľa všetkých pravidel. Ešte sú tu možnosti v prebiehajúcom programovom plánovaní nájsť model nadviazania na operatívne programy a to s cieľom prednosti niektoré projekty, ktoré sa dajú aplikovať iba regionálne a zrovnoprávnych s ostatnými druhmi projektov. Je tu potrebné podporovať aj multilaterálne aj bilaterálne kontakty medzi zúčastnenými stranami a to by sa malo zohľadniť aj pri plánovaní najbližšieho finančného výhľadu, aby sme dokázali vyhodnotiť, ktoré projekty sa dajú spoločne podporiť a ktoré, koľko finančných prostriedkov bude nevyhnutných. Sú tu aj ďalšie doplnkové prostriedky, napríklad z Európskej investičnej banky vo výške 30 miliard eur pre obdobie troch rokov pre tento región. Celkom iste bude aj možnosť eh, hovoriť podrobnejšie o jednotlivých aspektoch eh, tejto stratégie zo strany komisie. Posúdime a budeme veľmi pozorne sledovať túto stratégiu, budeme ju podporovať. E, vytvorí sa skupina na pracovnej na vysokej úrovni, e, ktorú vytvoria členské štáty a tá sa bude zaoberať sledovaním pokroku v tejto oblasti. kde sa uskutoční konferencia. A okrem toho existuje aj národný plán, ktorý zahrňa konkrétne kroky a programy zamerané na podporu tejto stratégie. Na záver by som e, vás rád požiadal, aby tie akcie, ktoré prebiehajú, aby sa pozorne vyhodnotili, ale aby sa opatrenia naozaj aplikovali v praxi, pretože o to nám predsa všetkým ide. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, sú tu rečníci zo našich politických skupín a slovo má ako prvý pán Marinesku z PPE. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, naša skupina si cení dokument komisie a podporí jeho prijatie počas maďarského predsedníctva. Aby sa efektívne implementovala stratégia, potrebujeme tri prvky. Predovšetkým je to zoznam priorít a spoločných projektov, koordináciu zo strany e, Európskej komisie a potom adekvátne financovanie, aby sme dosiahli naše ciele. Takže prečo zoznam priorít? Musíme mať tento zoznam pre všetky krajiny, ktorých sa to týka. Musíme mať zoznam projektov, ktoré e, budú e, spoločne realizované a súbežne, aby sme boli nositeľmi hospodárskeho rastu v regióne a regióne, aby sme zvýšili jeho atraktivitu. Musia byť tieto projekty jasne definované, byť spoločnými prioritami a musia sa aplikovať v rovnakom čase, teda súpežne. Pokiaľ ide o koordináciu, tak e, skúsenosť z Európskej únie e, v oblasti e, Baltického mora nám ukázala, že potrebujeme koherentnú stratégiu, koordinovanú štruktúru ktorá nespochybní miestnu um, zodpovednosť, ale mala by zvýšiť uh, realizovateľnosť jednotlivých priorít. Je isté, že potrebujeme viac financií, viac inštitúcií, ale potrebujeme stratégiu, ktorá bude založená na spoločnom zozname priorít lepšej uh, koordinácii a efektívnejšej komunikácii. Um, mali by sme aplikovať e, túto metódu už na vyčlenené zdroje a takisto by tu mala byť lepšia eh, spolupráca zo strany členských krajín. Vážený pán komisár, eh, nová kohezná politika obsahuje aj myšlienku kontraktov. Možno by sme toto mali zopakovať aj pokiaľ ide o implementáciu Dunajskej stratégie. Ďalší rečník, pán Čaba Tabadži eh, za socialistov a demokratov. Ďakujem. Myslím, že je veľmi pozitívne, že pán komisár Hán e, tiež pochádza z krajiny, ktorá je tiež v Dunajskej oblasti, e, pretože aj maďarské predsedníctvo, aj Európska komisia budú mať dočinenie s skutočne veľmi neľakou úlohou. Mm, komisári majú mnoho priorít a nie je ľahké e, nájsť rovnováhu medzi týmito mnohými prioritami. Nehovorím to preto, že by som pochyboval, iste, že chcem, aby táto stratégia bola úspešná. A e, táto stratégia je vynimočná tým, že doslova núti e, zúčastnené členské štáty k spolupráci. Ale vzniká tu otázka, či ciele, ako napríklad zlepšenie kvality vody, splavnosť rieky, ďalej využívanie energie a ekoturizmus, e, ktoré e, sú niekedy aj protirečivé, ako sa ich podarí zjednotiť, dostať do tej správnej rovnováhy. Úloha teda spočíva v tom, dosiahnuť túto rovnováhu medzi prioritami. Ďakujem. Madame Hausmanová for the Liberals and Democrats. Ďakujem za liberálov demokratov. Ďalší rečník. Pán predseda, pán komisár, milí kolegovia, stratégia pre e, podunajský región sa má schváliť v Rade ministrov v apríli a toto bude signál pre širokú verejnosť, že už nie sú prekážky v jej implementácii. V praxi avšak členské krajiny EÚ čelia množstvu prekážok v koordinácii priorít, v koordinácii nástrojov na implementáciu a kontrolu. Toto platí zvlášť pre hlavne zraničné projekty a ja myslím si, že komisia by mala venovať väčšiu pozornosť e, kontrole finančnej disciplíny, dodržiavaniu termínov, e, výsledkov, ktoré sa očakávajú a podobne. Jasne potrebujeme definovať zodpovednosť, podávanie správ, analýza taktiež. Ďalším problémom je komunikácia a e, popularizácia výsledkov namiesto implementácie samotnej stratégie. Transparentnosť, prístup k informáciám sú e, zásadné, ako aj e, vnútorné procesy medzi koordinátormi Pred stratégiou sme mali rozsiahle diskusie o veciach, ktoré sa týkali priorít tejto e, stratégie. To zvýšilo záujem členských krajín a to, ako informovať občanov o implementácii tejto stratégie. Toto je otázka, ktorá čaká na odpoveď na európskej úrovni a preto sa domnievam, že kampaň na zvyšovanie povedomia by mala pokračovať tak, aby sme dosiahli tento európsky e, projekt. Ďakujem, pani Hojsmanová. A teraz má slovo. Teraz pani Lochbiller v mene strany zelených. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je dôležité, aby vypracovanie stratégie e, bolo otvoreným procesom, v ktorom nie len niekoľko malých, vplyvnejších aktérov bude mať hlavné slovo. To znamená, že je potrebné hľadať také riešenia, ktoré budú zodpovedať protirečivým záujmom. E, musíme využiť všetky formy e, rozvoja vodných ciest. E, to musíme dať mm, do súladu s ochranou životného prostredia. Musíme využiť také technické predpoklady, aby sme prispôsobili rieky, lode rieke a nie rieku lodiam. Oznámenie komisie sa nesnaží využívať také opatrenia, ktoré sú um, najviac namerené na ochranu životného prostredia. A to si vyžaduje veľkú kritiku. V doterajších odporúčaniach sa komisia odvolávala na také opatrenia, aby eh, v lode v kategórii 4B do roku 2015 mohli eh, sa plaviť celoročne po rieke Dunaj. To je skutočne prekvapivé, keď chceme eh, naozaj využiť všetky technické možnosti a zároveň chrániť prírodu. Toto opatrenie je potrebné okamžite stiahnuť. No a v závere by som rada požiadala o to, aby e, sa prepojila e, stratégia pre Rómov s touto stratégiou pre Dunajskú oblasť. Ďakujem pekne. Teraz pán Paška, mene skupiny ED. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Koncom minulého roka predstavila Európska komisia oznámenie a akčný plán stratégie Európskej únie pre Podunajskú oblasť

na takéto diela sa iste oplatí mobilizovať aj existujúce nevyčerpané finančné prostriedky najmä z kohézneho fondu ak na to nájdeme vhodný mechanizmus. ďakujem za pozornosť. Eh, eh, pán predseda pán komisár ďakujem je veľmi pozitívne, že sa tu rozprávame o Dunajskej stratégii, je tu ale veľký problém. Vieme o erózii e, riečného dna, o kvalite vody a tiež o potenciáli tohto, e, tejto oblasti pre e, podniky a e, občanov. Ako hlaňan, E, poznám podobný prístup, ktorý sa týkal Rína. Išlo o zlepšenie kvality vody, zvýšenie cestovného ruchu a takisto aj poľnohospodárstva. Toto volám lepšie integrovanou politikou. E, ak sa pozrieme na na spôsob integrácie, tak zmluva e, hovorí o možnosti cezhraničnej spolupráce medzi členskými krajinami Mm, je do toho zaangažovaná miestna samozpráva, podniky, miestni ľudia. Ale bez eh, primeraných podmienok sa nevytvoria nové štruktúry. Potrebujeme legislatívny rámec a potrebujeme aj finančné prostriedky. Eh, fondy, eh, tieto nové fondy by sa mali týkať tohto regiónu makroregión v tejto pilotnej fáze európskeho manažmentu sa nesmie urobiť ešte zložitejší. Nie, e, samotné regióny budú toho základom, potrebujú lepšie využívať existujúce prostriedky a nástroje. Potom môžeme spolupracovať veľmi efektívne a budeme mať takéto e, plány, takéto kroky, e, ktoré budú vynakladať prostriedky tam, kde je to potrebné. Pozrime sa na Baltické more a teraz na e, Dunaj. Desať percent e, premávky na Ríne e, a teda smerujúca na Dunaj by sa mala, mohla zvýšiť, ak by vodné cesty medzi Severným Borom a Čiernym morom mohli byť zlepšené. Teraz má slovo pán Kirilov. Minúta. Dunajská stratégia Dunajská stratégia je stratégia, ktorá má za cieľ zlepšiť e, dosahovanie spoločných cieľov a zabezpečiť dopad, ktorý budú naozaj cítiť naši občania žijúci okolo tejto dôležitej európskej dopravnej tepny región, ktorý bol veľmi postihnutý súčasnou krízou. Je dôležité, aby Dunajská stratégia vychádzala z prístupu z dola nahor a toto partnerstvo bolo sprevádzané ďalším vývojom programových dokumentov v rámci e, viacročného finančného, e, viacročného finančného plánu. Je potrebné, aby boli garantované priority a akcie a projekty, ktoré sú obsiahnuté v tejto stratégie. Je dôležité identifikovať, kto je skutočným vlastníkom projektu. Je potrebné, aby aj krajiny uh, Eh, Dunavského regiónu investovali prostriedky zo svojich zdrojov, ale samozrejme je potrebné posilniť aj koordináciu existujúcich cezhraničných programov. Toto je jediný spôsob, ako sa stratégia môže stať dobrým príkladom medziregionálnej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem, pán Kejlov. A teraz pani Sehnalová. Ďakujem, pán predseda. Áno, je to Morava. Pán komisár, Kolegyne, kolegovia, Dunajská stratégia predstavuje už druhú makroregionálnu stratégiu, ktorá má podporiť spoluprácu na území so spoločnými znakami a sdielanými výzvami. Bez pochyby sa zhodneme na tom, že hlavným cieľom by malo byť zabezpečenie udržateľného rozvoja pracovných miest a prosperity v Podunajsku. Je dôležité urobiť tak s maximálnym využitím existujúcich nástrojov a politík. A preto plne podporujem tzv. zásadu troch nie. To znamená nie zbytočnej byrokracii, nie novým inštitúciám a nie novým alebo dodatočným finančným zdrojom. Zároveň s týmito cieľmi vystáva konkrétna otázka na komisiu. Ako sa týchto podmienok zaistí, aby bola stratégia riadne pretavená do praxe? Najmä regionálna a komunálna úroveň v spolupráci s neziskovým sektorom musí v rámci princípu subsidiarity zohrať dôležitú úlohu. Tieto úrovne by mali spolu účinne spolupracovať a ich činnosť by mala byť monitorovaná a vyhodnocovaná zo strany komisie. Implementácia by sa mala riadiť akčným plánom komisie. Pripravuje však komisia tiež nejakú skrátenú a zrozumiteľnejšiu verziu tohto dokumentu, ktorá by poskytla hlavné alebo uviedla hlavné praktické výhody tejto stratégie e, priamo občanom a miestnej a regionálnej verejnej správe. A posledná otázka, aká je možná nadväznosť Dunajskej stratégie na nový finančný rámec 2014 až 2020? Existuje nejaký... Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Kadenbach, dve minúty. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcem sa srdečne poďakovať za to, že ste medzi nás prišli 11 priorít ste tiež spomenuli a, a v úvode svojho vystúpenia ste vy uviedli, že sa veľmi tešíte. Chceme, aby táto stratégia bola stratégiou z dola hore, aby nielen členské štáty, ale aby aj priame spoločenstva, ktoré sú v podunajskej oblasti, vnímali pozitíva z tejto stratégie. Keď hovoríme e, však o tejto stratégii, je jasné, kde sú najväčšie obavy. Myslím, že spolupráca v kultúrnej oblasti, nebude e, nejako problematická. To bude e, prebiehať hladko, tá už vlastne prebieha dlhodobo. Tie obavy sú skôr v udržateľnosti a nebezpečenstve ohrozenia rieky Dunaj. E, dnes si musíme uvedomiť, že potrebujeme Dunaj ako dopravnú cestu. Práve preto, že ako v výbore Envy vidíme, že je to jednou z alternatív, ako znižovať emisie CO2 možno nie priamo znižovať, ale aspoň nie e, ďalej zvyšovať. E, veľkou hrozbou pre celý Dunaj e, a pre celú túto oblasť a pre celý ekosystém sú rôzne kroky, ktoré nechráni životné prostredie. Vidíme, aká veľká prežitosť je táto stratégia, ktorá sa pozerá veľmi ďaleko do budúcnosti. Budú potrebné isté peniaze, ale bude práve na vás, na komisii a taktiež na Európskom parlamente, aby sme spoločne rozhodli o tom, či všetky prostriedky naozaj prinášajú ciele tak, aby e, tie e, rieky, ktoré sú v okolí Dunaja, ale aj rôzne iné prírodné oblasti, e, lužné lesy, lúky, ktoré sú v podoreskej oblasti, aby všetky tieto boli zachované. Táto stratégia skutočne poskytuje možnosť investovať do zelených energií. Táto stratégia poskytuje možnosť zabezpečiť udržateľnosť z dola v hore to zadetenie a to nadšenie v radoch občanov a všetkých aktérov je tu. Musíme ho práve využiť na to, aby sme naplnili túto stratégiu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kadenbach. A teraz dostane slovo pán Kalfin. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, od eh, samotného začiatku stratégia EÚ pre podunajskú oblasť by mala e, prinášať konkrétne výsledky, ktoré sú viditeľné. Existuje množstvo nápadov a, a, a projektov, ktoré by bolo možné realizovať, ale je dôležité stanoviť si e, priority, spoločné priority, ktoré sa budú sústredovať na rozvoj dopravnej infraštruktúry. A chcel by som zdôrazniť konkrétne potrebu aktívneho zapojenia štruktúr občianskej spoločnosti od samotného začiatku tohto projektu. Táto stratégia bude úspešná len a len vtedy, keď občania z podunajskej oblasti budú mať jasnú predstavu informácie o konkrétnych formách, v ktorých budú môcť pôsobiť alebo v rámci ktorých budú môcť spolupracovať. A chcel by som apelovať na Európsku komisiu, ale aj na kolegov z Európskeho parlamentu, aby komunikovali s univerzitami, mimovládnymi organizáciami o tom, tejto stratégii. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz tu mám 15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

Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážny pán komisár. Stratégia pre Podunajskú oblasť okrem iného má podporovať dlhodobú spoluprácu eh, pre zlepšovanie dopravy a infraštruktúry a ochranu životného prostredia. A na to budú potrebné čističky a aj rôzne iné environmentálne projekty. To je všetko veľmi pekné, ale na to, aby sme zabezpečili všetky tieto aspekty, je potrebné zohľadniť aj atomovú energiu. E, atomové elektrárne, ktoré sú v tomto regióne, Mochovce a iné, e, majú aj isté nebezpečenstva. Tieto elektrárne sú e, veľkým hniezdom možného rizika. Ak by došlo k nejakej udalosti, by postihlo by to celý tento región, sú um, prípady, v ktorých e, tieto zúčastnené krajiny sa nezúčastňujú programov, ktoré regulujú pravidlá a prísne obmedzenia pôsobenia týchto elektrární. Je potrebné, aby takéto zastrašovacie stratégie využili aj e, svoj potenciál na podporu týchto prísnych pravidel. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Mesároš. Pani predsedajúci, e, amikor gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfoltos... Keď som ako dieťa zvykol plávať v Dunaji, neustále som mal po celom tele fľaky od oleja, od nafty. Neviem, či sa to už zlepšilo. Mm, neviem, či Dunajská stratégia prinesie nejakú zmenu. Dúfajme, že keď sa jej podarí presadiť do praxe, e, že sa kvalita vody zlepší. A tým sa podarí ostrániť aj rôzne iné nedostatky. Podľa mňa je polutovanie hodné, že nie sú žiadne dodatočné finančné prostriedky na podporu tejto stratégie. Je mnoho rozdielov medzi jednotlivými e, štátmi v okolí Dunaja a je dôležité si uvedomiť, že Dunaj spája aj staré, aj nové členské štáty. A to nás môže príjmať k tomu, aby sme podporovali rozvoj týchto nových členských štátov. Môžeme tu prevziať mnoho e, pozitívnych stimulov z e, iných stratégií, napríklad stratégie pre pobaltskú oblasť. A posledným rečníkom je pani Dancila v tomto kole. Mulțumesc, domnule președinte Európa... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európska stratégia pre podunajskú oblasť, ktorá vychádza z stratégie pre Pobaltskú oblasť je spôsobom, ako koordinovať politiku v niektorých kľúčových oblastiach, pretože stratégia budú, bude musieť čeliť výzvam, ktorým čelia členské štáty. E, sociálne nezrovnalosti medzi členskými štátmi, e, prehlbovanie intenzívnosti dopravy, ďalej kultúrne rozdiely, biodiverzita a tak ďalej. A preto si myslím, že Európska stratégia pre podunajskú oblasť e, bude vhodnou platformou pre dialog medzi členskými štátmi EÚ a krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. A to prinesie výhody z dlhodobého hľadiska pre miestne regionálne útvary musíme sa snažiť o to, aby táto stratégia, keď už bude v praxi, zlepšila kvalitu života všetkých občanov v tomto regióne. Ďakujem. Teraz nadišiel čas e, opäť e, pre pána komisára Hána, aby zareagoval na otázky a pripomienky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, žiaľ, nebude možné reagovať úplne na všetko pre krátkosť času, ale predsa len na niekoľko bodov eh, by som rád zareagoval. Téma vodnej dopravy je nepochybne eh, dôležitou témou. Musíme prijať také opatrenia, ktoré budú mm, praktické, ktoré budú logické. Môžeme prepojiť niekoľko prístupov a síce musíme sa intenzívne zaoberať rozvojom druhov lodí a zároveň aby sme čo najmenej poškodzovali korito rieky. A musíme zohľadniť aj iné aspekty. Ja súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že musíme prispôsobiť lode rieke a nie opačne. Musíme sa oslobodiť od toho, aby sme vychádzali z toho, že potrebujeme rovnako veľké lode pre celý Dunaj. Veď eh, to neplatí pre žiadnu rieku. Vieme, že priemerná vzdialenosť eh, pre Eh, prepravnej jednotky je zhruba 8 800 kilometrov eh, a ja budem veľmi rád, keď budú atraktívne ponuky, ktoré eh, by dokázali dokonca ešte skrátiť túto vzdialenosť. Je zaujímavé zamyslieť sa nad tým, či sú príslušné ponuky, ktoré sa um, núkajú pre niektoré úseky trás. V tejto súvislosti je dôležité venovať sa aj e, riadeniu na viacerých úrovniach. E, môžeme to urobiť aj v rámci plánovania na najbližšie programové obdobie. A síce, aby sme zakomponovali všetky prvky spoločnosti, aby sa rozvíjali paralelne v naplnení tejto stratégie. A môžem podporiť poslankyňu Kazenbach aj ostatných. E, je tu obrovské nadšenie tie cesty, ktoré je potrebné kanalizovať, e, aby sa vytvorila príslušná pridaná hodnota. Ale obyvateľstvo v tomto regióne je skutočne veľmi nadšené a my e, v zásade teraz e, musíme spoločne naplniť túto stratégiu, pretože ten prísľub sme už dali, ten je už na stole, teraz už sa musíme venovať naplňaniu tej stratégie, stratégie v praxi a tu môžem opäť raz len apelovať na to, aby E, slova sme skutočne pretavili na činy a ešte by som rád zdôraznil na záver, že v zásade, aspoň predbežne, je dostatok finančných prostriedkov. Ide len o to, ako skutočne rozumne využiť tieto prostriedky a vytvoriť z nich pridanú hodnotu pre Dunaj aj pre celú podunajskú oblasti, pre tých všetkých 115 miliónov obyvateľov tejto oblasti. Ďakujeme pekne, vážny pán komisár. Týmto je e, rozprava ukončená a hlasovanie k tejto téme prebehne vo štvrtok o 12. hodine. Našim ďalším bodom na programe je vyhlásenie komisie